Dámy a páni, takže začneme. Srdečne vás vítam. K bodu 1 by som chcel povedať e, návrh programu. Návrh programu ste všetci dostali k dispozícii návšteva predsedov e, pre e, návšteva predsedu výboru pre výskum a technológie Kongresu USA sa bohužiaľ zrušila, nemohol prísť, no a pre nás to znamená, že tento bod programu z dnešného programu odpadáva a to znamená, že hneď po vypočutí o 17.00 sa začne zasadnutie koordinátorov. Ak nemá nikto žiadne ďalšie návrhy na zmeny, tak eh, tento program príjmeme. Ďakujem veľmi pekne. No a okrem toho vám nechcem oznámiť žiadne ďalšie informácie. Eh, zasadnúť, a zápisnice zo zasadnutí minulých máte pred sebou. Ak má niekto nejaké pripomienky, tak to prosím ohláste. Dobre, a tým prechádzame na bod programu číslo 4 a to je mini vypočutie o bezpečnosti dodávok plynu. Pred nejakým časom sme sa dohodli, že sa na túto tému uskutoční vypočutie, e, pretože s touto témou sa chceme zaoberať trochu detailnejšie. Chceme mm, preveriť návrh komisie, predovšetkým v súvislosti s politicko-hospodárskymi úvahami. Pozvali sme viacero expertov. E, medzi nami je aj podpredseda parlamentu a spravodajca pre túto tému, pán Vidal Kvadras. Rovnako by som chcel privítať našich expertov. Pán Bolc, bohužiaľ, nemohol prísť, namiesto neho prišiel pán Šmelcer, ďalej pán Ad von Böhmen, pán Marcel Kramer a profesor Oliver Betzüge. Dohodli sme sa, že každý z týchto expertov dostane 10 až 15 minút na svoju prezentáciu. No a potom pomerne rýchlo prejdeme k samotnému vypočutiu. Ak samozrejme kolega Vidal Quadras nechce hneď na úvod povedať pár slov, vidím, že nie, tak môžeme prejsť priamo podľa toho zoznamu, prejsť k prezentáciám. No a ako prvý dostane slovo pán Michal Šmelcer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som prišiel na to ja som prišiel a zastupujem Združenie európskych regulačných eh, orgánov pre energetiku. Pracujem pre e-control, to je rakúsky regulačný orgán zodpovedný eh, za plyn a dodávky plynu. Je to trochu iné ako činnosť ostatných regulačných orgánov v Rakúsku, pretože my sme zodpovední tiež za niektoré aspekty eh, bezpečnosti dodávok v Rakúsku regulátor, tento regulačný orgán sa zaoberá tiež cenami, takže implementujeme a cenami a e, krízou a rovnako zodpovedáme za monitoring. Takže s ohľadom na tieto témy budem tiež hovoriť v mojej prezentácii. Ak sa pozrieme na situáciu začiatkom tohto roka, tak prvé dva týždne januára nám priniesli ponaučenie. Zažili sme, že je veľmi dôležité, aby sme mali fungujúci interný vnútorný trh pre e, plyn v juhovýchodnej Európe, kde trhy nie sú prepojené, boli problémy oveľa väčšie ako v iných krajinách, v ktorých sú trhy prepojené a kde je oveľa jednoduchšie uviezť do prevádzky flexibilný systém um, dodávok plynu. Začiatkom roka sme sa tiež presvedčili o tom, že je veľmi dôležité, aby dodávateľia um, mohli na základe um, hotovostných stykov kupovať plyn. Rovnako sme videli, že je tiež veľmi dôležité na základe skúsenosti z Rakúska, že je lepšie aby trh fungoval čo najdlhšie, pretože v tejto situácii dodávateľia, ale rovnako prevádzkovateľia infraštruktúry nachádzajú mnohé riešenia pre dodávky a pre tok plynu. A netreba začínať okamžite s intervenciami vlád, pretože vtedy trhy čakajú, čo sa stane. A preto je veľmi dôležité, aby sme nechali trhu voľný priebeh čo najdlhšie. To snáď to ale znamená, že potrebujeme mať veľmi dobrý prehľad o bezpečnosti dodávok, potrebujeme mať prehľad o tom, aké sú dodávky a aký je dopyt. Myslíme, že v takýchto situáciách, ako bola začiatkom roku, je veľmi účinná rýchla reakcia na európskej úrovni. Je veľmi dobré vedieť, aká je situácia v rôznych členských krajinách. Potrebujeme mať prehľad na prípravu opatrení. A je dôležité, aby si krajiny vzájomne pomáhali. A, takže RGEC, skupina európskych regulátorov, víta návrh komisie pre, takú, pre takéto nové nariadenie o bezpečnosti dodávok. Samozrejme sú niektoré otázky, o ktorých si myslíme, že sú mimoriadne dôležité. Myslím, že je veľmi dôležité jasne definovať úlohy a zodpovednosti nielen orgánov, ktoré sú zapojené do týchto krízových situácií, ale aj všetkých ostatných účastníkov trhu. Tak, že nejaký preventívny akčný plán je dôležitý na to, aby sme vedeli, aká je úloha a aká je, aká je zodpovednosť všetkých zapojených osôb. Dôležitou ďalšou vecou je štandard dodavateľskej infraštruktúry. Ako sme sa presvedčili začiatkom roka, vtedy to nebola európska krízová situácia, pretože v severnej Európy boli zásoby plynu pomerne veľké, ale otázkou bolo, ako sa tento plyn dostane do krajín, ktoré sa stretávali s problémami. A preto táto infraštruktúra a štandard infraštruktúry je veľmi dôležitý, ale treba rozlišovať medzi e, infraštruktúrnym a štandardom a e, štandardom e, dodávok a čo je veľmi dôležité, aby všetci dodávateľia mali rovnakú situáciu z hľadiska hospodárskej súťaže. Myslíme, že definícia jasných krokov eh, k núdzovým situáciám je veľmi dôležitá a nevyhnutná. A teraz opakujem, čo som povedal, že trh by mal eh, byť odkazený som na seba čo najdlhšie a len keď v takýchto núdzových situáciách eh, už trh nefunguje, je potrebné, aby zasiahla vláda. Rovnako veľmi dôležité je no, dôležitý je preventívny akčný plán a núdzové plány. V roku 2006 sme takéto pripravili v Rakúsku, keď sme so všetkými účastníkmi trhu diskutovali a radili sa o takomto akčnom pláne a boli by sme veľmi radi, keby bol vypracovaný začiatkom roku, pretože všetky úlohy a zodpovednosti a všetky procesy e, boli v takomto núdzovom pláne definované. Rovnako si myslím, že návrh koordinovať tieto eh, núdzové plány na národnej a regionálnej úrovni je veľmi dôležité. Rovnako úloha eh, koordinačnej skupiny pre plyn je dôležitá, pretože je to skupina, eh, ktorá dokáže koordinovať opatrenia, ktorá dokáže koordinovať výmenu údajov Ehm, vidíme určité objasnenia a vyjasnenia, ktoré sú potrebné v týchto oblastiach. Národní regulátori musia byť zapojení do prípravy prevenčných a núdzových plánov. V Rakúsku máme s týmto skúsenosti. V rámci trhových e, podmienok sú regulačné orgány veľmi blízko a veľmi úzko spojené s trhom, majú veľmi dobrý prehľad o situácii a preto zapojenie regulačných orgánov je veľmi dôležité a prospešné. Rovnako si myslíme, že by malo, malo prísť objasnenie v toku môžu byť prijaté určité výnimky, ktoré sú pre, pre plynovody, ktoré sú pripojené napojené s produkciou, takže kde to nie je, treba ďalšie objasnenia pre situácie, kedy nie je možné prijať takúto reguláciu, no ale v juhovýchodných krajinách, v krajinách južnej, juhovýchodnej Európy sme videli, aké je to dôležité. Ďalšie objasnenia treba, treba prijať v súvislosti s alokáciou nákladov, kde na jednej strane jedna krajina profituje a preto je veľmi dôležité mať jasný prehľad o tom, kto je zodpovedný za investície a ako má vyzerať alokácia nákladov. Ďalšou problematickou otázkou, ktorú sme zaznamenali začiatkom roka, je zvážiť výrobu elektrickej energie a, ústredného kúrenia s ohľadom na ochranu vzhľadom na nejakých chránených klientov. Táto skupina by mala byť pomerne obmedzená, ale dodávky elektrickej energie sú tiež veľmi dôležité z hľadiska krízového manažmentu. Rovnako si myslíme, že by mal byť vyšší prach, vyššia hranica pre eh, komunitárne núdzové situácie. Vidíme, že národné a regionálne opatrenia sú často efektívnejšie a účinnejšie ako eh, zavádzanie norm na európskej úrovni. Eh, v niektorých regiónoch v Európy sú veľmi dôležité, je veľmi dôležitý ten tok. A keď sa pozrieme na investície v tom reverznom toku eh, v juhovýchodnej Európe predpokladá sa 80 až 90 miliónov eur. Ak porovnáme ekonomické straty v týchto krajinách, eh, ktoré nám štátne orgány poskytli, tak hovoríme o 700 až 800 miliónoch eur. Takže eh, investície do reverzného toku sú veľmi dôležité, pretože nie sú až také vysoké, ale riešia veľmi dobré tieto krízové situácie. E, na riešenie budúcich plynových kríz, čo ešte potrebujeme, tak e, chápeme a týka sa to aj ďalších smerníc, smerníc a nariadení. Potrebujeme e, vyššie štandardy pre tok plynu a zásoby alebo rezervy. Takže je veľmi dôležité vedieť, aké, aká je úroveň zásob v krajinách. Potrebujeme vedieť, aký je um, konkrétny e, tok plynu. Potrebujeme transparentnosť pre zabezpečenie dodávok a pre transparentnosť trhu. Lešný prístup k flexibilnému plynu na trhu e, takže musíme využívať flexibilnejším spôsobom dostupnú infraštruktúru, lepšia kapacita a efektívnejšie využívanie kapacít začiatkom roku trvalo 10 dní, kým sa dostal plyn zo Severnej Európy do krajiny juhovýchodnej Európy. Takže lepšia koordinácia a management kapacít dokážu takúto situáciu vyriešiť oveľa rýchlejšie. Potrebujeme diversifikáciu infraštruktúry, takže otázkou je, či máme európsku energetickú politiku a ako by mala byť štrukturovaná na to, aby nové zdroje, hlavne na Blízkom východe, mohli byť prepojené e, s Európou. Ďalšou otázkou, no, kde sme videli výhody v Amerike, je sústrediť sa na domácu produkciu. Takže v USA e, mali zaznamenali úspechy s nekomerčným plynom a rovnako potrebujeme zaistiť, aby sa investovalo a ten návrh 10-ročného plánu investícií je dôležité, ale treba zaistiť, aby tieto investície boli aj skutočne zrealizované. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vaše úvodné slova aj za to, že ste to urobili veľmi stručne a výstižne, čo nám veľmi pomáha. Ako ďalší dostane slovo pán Art von Bohem, ktorý je predseda divízie pre núdzovú politiku Medzinárodnej agentúry pre energiu. Nech sa páči, máte slovo. Okay. You, Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne vám predstavím, možno v priebehu 5 minút, trh, európsky trh s plynom a popíšem aj incident, ktorý sa odohral minulý rok v januári, minulý január tohto roku a dovolím si aj konkrétne poznámky k regulatívam, ktoré máme e, k dispozícii. Takto vyzerá ťažba alebo výroba zemného plynu v Európe v porovnaní s inými oblastiami vo svete, v porovnaní s ťažbou a 2030 Je to, pokrýva toto obdobie. Keď si toto skonfrontujeme s dopytom v súčasnosti v Európe do roku 2030, vidíme, že domáca produkcia okrem Norska Európe sa dá porovnať e, s rokom 2030, kedy dopyt ešte vzrastie a to ilustruje výzvy, ktorým Európa čelí. Ak chce mať dostatočné množstvo dodávok na pokrytie zvýšeného dopytu v Európe. Na základe našich vyhliadok do roku 2008 to budeme vedieť zajtra. Možno čísla v roku 2009 budú trošku sa líšiť od vyhliadok, ktoré sme už spracovali, ale dnes ešte nemám k dispozícii tieto čísla, keďže budú e, v tlači až zajtra. Ale zvýšený dopyt v Európe a znížená produkcia, to je kľúčová, kľúčové posolstvo. Na začiatku tohto roku 5 miliard e, kubických metrov plynu chýbalo v Európe a ďalšie 2 miliardy na Ukrajine, iba na Ukrajine samotnej chýbali Tie, tento výpadok sa vyriešil na 75 z komerčných úložisk plynu v európskych krajinách, najmä talianské úložiska, rakúske a britské. Ďalšie dodávky prišli z Ruska, z LNG a takisto z ďalších krajín, ktoré vyrábajú, produkujú plyn, to znamená Holandsko a Norsko. Ako už povedal môj predračník, trošku to trvalo, kým trh zareagoval na výpadok v prvých dňoch. Bol ťažkopádny, trh nevedel dobre zareagovať, ale Neskôr, keď sa zapojilo prepojenie medzi Belgickom a Britániou, situácia sa zlepšila a takisto iné cesty toku plynu um, sa aktivizovali. O niekoľko dní neskôr aj Nemecko a Chorvátsko boli schopní zareagovať a ďalšie krajiny, ktoré um, sa pripojili na Turecko a trvalo to takmer týždeň, kým začalo Maďarsko zásobovať Srbsko a Bosnu a do konca obdobia výpadku, kedy sa zrealizoval spätný tok plynu na Slovensko a do Bulharska, to naozaj ilustruje, že existujú problémy pri e, zapojení opačného toku v potrubí. Nielenže že sú tam technické problémy, kedy sa musí otočiť tok plynu, ale sú tu aj problémy s kontraktmi. Firmy, ktoré sú operátormi potrubí, nie sú zvyknuté zvyknuté na kontrakty, kedy by plyn tiekol opačným smerom. Na to treba nastaviť nové kontrakty a to trvá istý čas. Myslím si, že tu sme sa naučili dôležitú lekciu. Keď e, už e, znova prichádza zima, mm, už sme vopred vyriešili isté tieto problémy. Investovali sme do konštrukčných riešení opačného toku plynu a myslím si, že to je veľmi dôležité, že sme to urobili v predstihu. Teraz stručne budem hovoriť o e, regulácii ako takej. Mali sme ministerské stretnutie v EIA 14. a 15. oktobra, kde sa hovorilo o bezpečnosti dodávok plynu a ministri sa jasne vyjadrili k trom veciam. Poprvé, dobre fungujúci trh, ktorý je tou najlepšou garanciou dodávok, opatrenia, ktoré sú definované ako posledné útočisko a keď ide o revíziu bezpečnostnej politiky a pripravenosť na e, núdzový stav, ten je veľmi dôležitý, a napokon monitorovanie napredovania v členských krajinách, to znamená, že musia existovať scenáre výpadkov a že treba aj natrénovať, čo, die, čo treba urobiť v takýchto veciach, treba kolektívny prístup a v európskom kontexte to znamená spolupráca s EÚ. To znamená, že naši ministri si všimli, že sa trh s plynom vyvinul od regionálnych trhov cez e, e, oblasti, ktoré pokrývajú širšie teritoria až po globálny trh a výsledky vidíme v ostatných rokoch. A v dôsledku toho regionálne výpadky e, môžu ovplyvniť globálny trh s plynom. IEA sa takisto zaoberá výpadkami dodávok ropy, ale to zasa sa dá riešiť simulačnými cvičeniami a opatreniami, ktoré majú byť správne nastavené. Všetky krajiny sú zastúpené v rade. Keď prišla výzva, keď príde výzva e, k spoločnému činu, tak môže ju iniciovať buď riaditeľ alebo táto rada IEA. Musí sa definovať, aký výpadok e, nastal a máme pravidelné tak povedia cvičenia, kedy e, sa snažíme vyriešiť, aká bude naozaj situácia a nacvičiť si to. Členské štáty Európskej únie e, zastúpení ministrami sa chcú vyhnúť dopadom nepriaznivej situácii v EÚ a IEA by mala byť e, tá inštitúcia, ktorá je zodpovedná za nariadenia za regulovanie trhu s plynom. Uvidíme, ako sa situácia v Európe bude vyvíjať v tejto oblasti ďalej. Predbežný návrh e, nariadenia je na stole, ale ešte treba veľa technických diskusí a rozpráv. Chcem hovoriť iba o štyroch kľúčových veciach. Infraštruktúra, dodávka do e, výroby elektriny a prepojenie medzi jednotlivými e, elementmi. Sme si istý, že takéto nariadenie bude skutočne užitočné a teraz poviem konkrétne k jednotlivým bodom. Infraštruktúra. Aby sme mohli dodávať zemný plyn v takých množstvách, aké trh potrebuje, musíme mať takú infraštruktúru, ktorá odolá zlyhaniam. Kritéria e, sú nastavené a musia byť zabezpečené. Nemám tu teraz podrobnosti a nepustím sa do nich, ale existuje tu e, nariadenie N-1. Nevieme, či E, to, tento predbežný návrh nariadenia už ráta s objemami, ktoré sú maximálne, ktoré pretekajú potrubiami, závisia od kapacít infraštruktúry a predpokladá sa, že takáto kapacita by sa prakticky nikdy nemala použiť. Je iba nastavená. Ďalšie kritéria sa aplikujú vždy. Nevidím tu potrebu, že by sa mali obmedziť na obdobie 60 dní že by tu mali byť limity. Ďalšia otázka sa týka tranzitov. Susediace krajiny súvisia e, závisia jeden od druhého, prepačte, a kontrakty o tranzitoch by mali stačiť. Netreba regulovať celú kapacitu tranzitu, ide len o to, či existuje dostatočná rezervná kapacita v tranzitných cestách. Napokon opatrenia na strane dopytu takisto môžu prispieť k riešeniu situácie podľa tohto nariadenia. Nesmieme si E, míliť štandard pre infraštruktúry so, so štandardom dodávky. Infraštruktúra musí zabezpečiť všetok plyn, po ktorom je dopyt, so všetkými e, prepojeniami po a takisto tu platí pravidlo N-1, ale štandard dodávok súvisí aj so skladovaním plynu. To sme videli v januárovej kríze, že 75 výpadku sa pokrylo zo sklad, úložisk a boli to komerčné úložiská plynu. Vidíme, že Európa mala šťastie v tej chvíli, pretože dopyt bol pomerne nízky kvôli recesii a zásobiska úložiska boli plné, pretože to bol ešte len začiatok zimy. Dodatočný plyn prišiel z komerčných úložisk ďalších dodatočných, ktoré sa zvyčajne doplňajú až na konci zimy čo keby sa takáto kríza udiala až už na začiatku marca? Myslím, že by mali vybudované iné typy úložisk, ktoré by e, mala garantovať vláda alebo TSO, alebo samotný sektor, energetický sektor, ktorý by mal mať stanovený minim, stanovenú minimálnu kapacitu a s povoleniami vlády by sa táto kapacita mala uvoľniť. Podzemné úložiska by mali byť lokalizované v susediacich krajinách a to by bolo e, veľmi dobré súvisiace s pôvodným prístupom k tomuto nariadeniu. Harmonizuje to. Čo sa týka dodávok, štandard dodávok, opäť hovorím, je iný ako štandard infraštruktúr. Infraštruktúry dodávky súvisia skôr s nedostatočným množstvom plynu, ktoré preteká potrubím, tak ako to bolo minulý január. Infraštruktúra bola v poriadku, tá fungovala. Ochrana spotrebiteľov takisto je súčasťou e, celého reťazca zmluv. Očakáva sa, že plyn bude prúdiť potrobiami stále a verejná služba pri zásobovaní týchto, týmito energiami je istá základná požiadavka. Je to povinnosť, ktorá je zabudovaná do smerníc, ktoré regulujú európsky trh s plynom. A toto navrhované nariadenie tiež má isté štandardy zadefinované pre dodávky. Sú tu dve pre 60 e, dní a pre 20 dní. Takisto je tam definované, aké chladné musí byť počasie. Teraz k energetike. V mnohých európskych krajinách energetika a plynový sektor alebo rezort sú silne pripojené. E, plyn je tak palivo pre výrobu elektrickej energie. V niektorých európskych krajinách to tvorí až 60 výroby elektrickej energie, na, ktorý je, na ktorú je potrebný plyn a to sa doplňa slnečnou, solárnou energiou a veternou energiou v mnohých európskych krajinách. A napokon distribúcia e, plynu, tá takisto súvisí s elektrickou energiou, pretože sa plyn inak prepravovať nedá. Čo sa týka spotrebiteľov, tí takisto vedia, že elektrická energia a plyn sú navzájom prepojené záležitosti, ale toto prepojenie medzi bezpečnosťou dodávok plynu a bezpečnosťou dodávok energii nie je obslužené. To nestačí je zbytočné, keď e, nemáme dostatočne ochránené dodávky energie a zároveň máme ochránené dodávky plynu, pretože tu existuje už spomínané prepojenie. Malo by to byť ošetrené lepšie. Teraz niečo k spätným alebo reverzným tokom plynu. V januári sme zistili, že to nie je také jednoduché obrátiť tok plynu v potruby plyn zo západu na východ sa veľmi ťažko prepravuje. Buď to bolo kvôli tomu, že infraštruktúra neumožňovala zaradiť spätný tok plynu, alebo že neboli k dispozícii kontrakty na takéto riešenie. Ale už sme odtedy veľa z tohto vyriešili. Nastavili sme všetky potrebné záležitosti. Môj kolega to spomínal. A Takisto máme stimulačný balíček EÚ, ktorý by mal pomôcť riešiť túto situáciu. V minulosti sa to nedalo takto riešiť, lebo nariadenia e, si vyžadovali, že plyn e, je podriadený transportným tarifom a susediace krajiny e, mohli mať osoch z istého typu dodavok. Toto Obmedzenie sa teda odstránilo z nariadenia a je to veľmi dobré, že už teraz nás to neobmedzuje. Nariadenie možno zachádza priďaleko, keď žiada, aby všetky prepojenia medzi potrubiami boli reverzibilné. Je ale ťažko predstaviteľné, že pri niektorých konkrétnych prepojeniach je potrebný reverzný tok a preto si myslím, že by to mali posúdiť v každom konkrétnom prípade operátori, či je potrebné infraštruktúru nastaviť na 100% na reverzný trh. Opäť tu platí štandard N-1. Predtým, než sa tento štandard nastaví, treba ho ešte preskúmať. A posledný bod, organizačné možnosti, spôsobilosti. Prerušenie dodávok plynu vyžaduje rýchlu reakciu, aby sme sa vyhli tomu, že jednoducho prestane plyn byť dodávaný. To je skutočne veľmi závažný zásah do ekonomiky a hospodárstva. Keď sa preruší dodávka elektrickej energie, sú tam isté náhradné riešenia, ale keď sa preruší dodávka plynu do domácnosti, neexistuje žiadne náhradné alternatívne riešenie. Každá krajina sa preto musí pripraviť osobitne, čo bude robiť v prípade prerušenia dodávok dodávok plynu. Organizácie by, museli mať, by mali mať pravidelné cvičenia, praktické cvičenia, mali by mať nastavené dokumenty, nariadenia a mali by veľmi dobre spolupracovať so susediacimi krajinami a zabezpečiť, že v prípade núdze bude môcť plyn pritikať zo susediacej krajiny. Takisto by si mali eh, veľmi dobre prepájať sektor energetiky a výroby elektrickej energie so sektorom dodávky plynu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi zaujímavé informácie ako aj za zhodnotenie návrhu nariadenia komisie. A ako ďalší dostane slovo pán Marcel Kramer, predseda Európskej infraštruktúry pre plyn. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám to potešenie prihovoriť sa k vám dnes popoludní na túto tému. Myslím si, že niektoré veci, o ktorých som hovoril, už spomenuli predtrečníci. Predovšetkým je jasné, že plyn je zásadným komponentom dodávok energií, preto tu všetci sedíme a všetci si uvedomujeme, že plyn je najčistejšie fosílne palivo a je za, zásadným mostom k trvalo udržateľnej budúcnosti, ktorú si všetci želáme. Z nášho hľadiska je preto logické a dôležité, že vláda nastaví rámec, ktorý prihliada na likviditu a konkurencieschopnosť trhu s plynom. A teraz hovorím o treťom balíčku. Je to dôležitá legislatívna práca, ktorú sme už odviedli, ale ešte treba odviesť veľa práce, aby sme zabezpečili implementáciu tretieho balíčka. Musíme si premyslieť, e, aké budú prepojenia napojenia na prax z tohto balíčka o tých nápojeniach sme už hovorili. Bezpečnosť dodávok je ďalšia téma, dôležitá téma. Treba zlepšiť situáciu v tejto veci, ale okoľko ju treba zlepšiť, to je na diskusiu. Investície e, sú zvyčajne záležitosťou dodávateľov a tých, čo nakupujú plyn. Dodávateľia a nákupcovia platia za infraštruktúru prostredníctvom systému mýta, ktoré je často regulované. Môžu tu byť aj zvláštne okolnosti, ktoré umožňujú vláde zasiahnuť a vyžadovať dodatočnú infraštruktúru navyše, ktorá nie je riadená iba trhom. Ale k tomu sa už vyjadrili moji predrečníci. Čo vlastne chceme? Akú konkrétnu navyše infraštruktúru, aby sme zabezpečili dodávky? Čo to vlastne je, čo trh alebo doterajšie opatrenia nedodávajú, nedosahujú? nevedia riešiť. Pán von Bohimen myslím si, že osvetlil dostatočne záležitosti okolo pravidla N-1. Myslíme si, že toto je zásadný nástroj, ktorý odpovedá na prvú otázku, ktorú som vzniesol. Potom príde otázka, či plyn príde na čas k konečnému používateľovi, aby sa táto dodatočná infraštruktúra využila. A potom je tu otázka, kto to celé zaplatí a či existujú jasné finančné pravidlá, v ktorých e, aj jednotlivé krajiny, aj firmy majú to isté ihrisko s tými istými pravidlami. A napokon, ako sa toto všetko týka existujúcich e, nariadení a právnych noriem, implementácie tretieho balíčka a tých pravidiel, ktoré sú už v praxi zavedené v členských krajinách aj na úrovni komunity spoločenstva. Samozrejme, že by sme sa chceli vyhnúť takých, takým investíciám verejných prostriedkov, ktoré nie sú celkom nevyhnutné. Toto všetko si ľudia musia uvedomiť v kontinuálnom dialogu medzi vládou a priemyselným sektorom energetickým a takisto potrebujeme ochotu prispievať do tohto dialogu. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Kramer za vaše krátke, stručné a výstižné informácie. O to viac času budeme mať na diskusiu. No a ako ďalší dostáva slovo Pán profesor, dok- Pán profesor doktor Mark Oliver Betzüge, er, riaditeľ výskumného, výskumného inštitútiu pre energetickú ekonomiku v Kolíne. Profesor Pán profesor, nech sa páči, máte slovo, môžete začať. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že tu dnes môžem vystúpiť a informovať vás o dvoch hlavných otázkach. Poprvé, v mm, inštitúte v Kolíne sme vykonali modelovú analýzu krízy z januára. To nadvežie na to, čo povedali predrečníci. A po druhé by som veľmi rád využil e, výsledky tejto analýzy na to, aby som vám poskytol určitý prehľad o navrhovanom nariadení. Takže tak, ako bolo povedané v januári, boli prerušené dodávky plynu z Ukrajiny. A výsledkom bolo, Výsledkom boli obrovské zmeny e, v smere e, toku európskeho plynu. E, bežne v, na zimu prúdi plyn z východu na západ no a podľa nášho modelu, kde simulujeme optimálnu reakciu plynárenského priemyslu na túto odalosť, ti navrhuje zmenu tohto smeru z východu na západ. Nuž, a niektoré výsledky potvrdzujú to, čo tu už bolo povedané. Model veľmi jasne ukazuje, že v tom rozdelenie tých zásob bolo veľmi dôležité, hlavne tie nemecké a talianské, um, okrem tých východoeurópskych. Samozrejme, model tiež ukazuje ďalšie dva veľmi dôležité elementy. Uh, ten model uh, tej najnižšej alebo distribúcie s najnižšími nákladmi eh, by nedokázal eh, dodávať plyn do celej Európy aj za aj centrálny, centrálny plán alebo centrálny plánovač, eh, ktorý by prikázal tie najnižšie ceny, by nedokázal vyriešiť tú situáciu bez nejakých prerušení ten model sa nemôže e, porovnávať e, samozrejme s e, tým reálnym výpadkom z hľadiska nedostatku údajov, ale vidíme veľmi jasne, že tým výpadkom tie výpadky sa nedali, nedalo sa im predísť. Druhou otázkou, alebo druhou vecou, ktorú z tohto vidíte, je, že v rámci optimálnej reakcie hlavne tie talianské zásoby by boli využité oveľa vo väčšom rozsahu, tak ako bolo počas krízy a to samozrejme z toho samozrejme vystavajú určité otázky o fungovaní talianských úložísk. V rámci modelu sme tiež vypočítali dopad na marginálne náklady systému a dodávok Európy do rôznych častí Európy. No a vidíte cenové rozdiely kvôli tomu výpadku No a vidíme, že tie červené miesta sú miesta, ktoré, e, ktoré model počas krízy nedokázal zásobovať a kde e, sa kríza objavila aj v reálnom svete. Čo nevidíte kvôli problému s PDF, je, že cenové rozdiely, e, ktoré sa vyskytli v tom nemeckom obchodnom úzle, korešpondujú s našou analýzou a to ukazuje, že e, celá severozápadná Európa bola, nebola postihnutá touto krízou, takže výpadok dodávok sa sústredil hlavne na východnú Európu. Už sa hovorilo o reverznom toku, o tom, že to bolo dôležité a že nie všetky kapacity dokázali fungovať v verznom toku a urobili sme podobnú analýzu pre na to 14-dňové obdobie s tým predpokladom, že všetky e, plynovody by mohli vykonávať obojsmerný tok. No a e, vidíte na tomto obrázku, že aj keby sme dokázali e, regulovať obidva toky oboma smermi, boli by, zaznamenali by sme výpadky v rámci tejto krízy v januári. Takže ten dvojsmerný tok nerieši celkovo ten problém. Najdôležitejší dvojsmerný tok je e, tok z Turecka do Bulharska. Ak sa vrátime o jeden obrázok naspäť, tak e, vidíte, že dodávky e, plynu z juhu do Bulharska a Rumunska vedú k sníženiu červených bodov na, na mape. Takže infraštruktúra je potrebná pre dvojsmerný letok. Tiež treba povedať, že tá úroveň zásob alebo úložisk bola dôležitá. Treba povedať, že Európa mala aj šťastie v niektorých ohľadoch. A na tomto obrázku vidíme zásoby v rôznych európskych krajinách. Tak v zime roku 2008, ako aj v zime roku 2009 po kríze. A jasne z toho vyplýva, že zásoby a výška zásob v apríli 2009 bola oveľa nižšia, ako bola na konci apríla 2008. Zatiaľ čo zimy z roku 2008 a 2009 mali podobnú priemernú teplotu. Takže oveľa viac sme vyčerpali zásoby ako v predchádzajúcich rokoch v tých normálnych situáciách. Nože prečo je to problém? Je to problém hlavne kvôli tomu, že tu bol ďalší element, ktorý nám veľmi pomohol a to je hospodárska finančná kríza v Európe, ktorá eh, veľmi znížila dopyt eh, po plyne. No, tu sme simulovali eh, úroveň zásob, aká by bola, keby v roku 2000 v zime 2008-2009 bola rovnaká ako 2007-2008. A aj keby boli teploty rovnaké, tak koncom apríla by sa zásoby plynu minuli. A to znamená, že studenšia zima v, v februári alebo v marci, alebo dlhšia kríza by znamenala, že Európa by nemala dostatok zásob plynu. Keď si tam pripočítame ešte riziko ešte studenšej zimy, tak to poukazuje na skutočne veľmi závažné problémy. Samozrejme, toto je ilustrácia, ktorá predpokladá reakcie na strane dopytu a ponuky z vyššími cenami, s vyšším dopytom. Ale jasne to ukazuje tiež, e, že akú dôležitú úlohu zohráva plyn a zásoby v rámci tejto krízy. A ako sme sa poučili z tejto analýzy, e, ako som už povedal, náš model bol ideálny, ideálne prostredie a to sme porovnali s tým, čo sa skutočne stalo. My sme zistili, e, že reakcia na krízu bola veľmi podobná k tomu simulovanému modelu najnižších nákladov. Ako som už povedal, boli tam problémy s využitím talianských zásob plynu, ale priemysel urobil všetko, čo bolo možné s ohľadom na reakcie priemyslu. Sme dospeli k záveru, že spolupráca s priemyslom bola pomerne efektívna čo sa týka výsledkov a minimalizácie výpadkov v reálnom svete. Avšak e, potrebujeme kroky a formulovali sme to bodov. E, vidíme e, tie problematické miesta v európskych distribučných sieťach, takže ak máme prekonať problémy, alebo pri riešení problémov sa objavujú určité slabé miesta na trhu, No na, na to, aby sme e, zvýšili bezpečnosť dodávok, je celkom jasné, že tieto problematické miesta musia byť vyriešené. To už bolo spomenuté a to je najvyššou prioritou. Po druhé, e, všimli sme si, že zásoby boli kritické a ak by zima bola e, tuhšia, boli by nedostatočné. Alebo ak by bol dopyt vyšší, alebo aby kríza trvala dlhšie ako tých 14 dní, tak zásoby by boli nedostatočné. Takže e, zásoby sú druhým hlavným problémom. Po tretie, e, cezhraničná solidarita mala svoje hranice, tie boli viditeľné. Už som hovoril o prípade Talianska a rovnako Slovenska. Takže cezhraničná solidarita je tretím problémom. Takže ako udržať cezhraničnú spoluprácu v Európe v rámci predloženej alebo nejakej dlhšej krízy. A to je tretím kritickým miestom. A štvrté miest, štvrtý bod, ktorý treba povedať, že krízový manažment je zbytočne komplexný kvôli harmonizácii a netransparentnosti, hlavne v priemyselnom sektore, a kvôli tomu rýchle reakcie v prípade krízy sú veľmi náročné. Aha ad hoc spolupráca e, spoločnosti a regulačných orgánov prispela k riešeniu a preto by bolo tiež lepšie mať jasné e, pravidlá pri zvládaní kríz a rovnako s ohľadom na určité prekažky pre spoločnosti. Na základe týchto poučení e, z krízy by sme chceli sa vyjadriť k celkovému návrhu, samozrejme z našej analýzy vyplýva, že je skutočne dobré mať celoeurópsky prístup a že princíp subsidiarity v prípade krízy um, by mal byť formalizovaný. Rovnako sme presvedčení o tom, že štandardizácia, harmonizácia a koordinácia v Európe je prospešná pre zvládanie budúcich kríz. Okrem toho, čo už bolo povedané, uh, vidíme možnosť na zlepšenie hlavne v týchto nasledujúcich štyroch aspektoch. Poprvé, Kríza ukázala, že trh a konkurenčné spoločnosti reagovali na to, čo sa stalo na trhu veľmi rýchlo. Problémy reakčného času boli spojené hlavne s transportnými právami. Takže cenové signály sú najlepším spôsobom, ako zaistiť využívanie plynu a my sa bojíme, že ak tie núdzové, núdzové plány budú príliš for, formalizované a komplexné, budú mať eh, negatívny efekt na pomoc trhu. Flexibilita bola kľúčovou v reakcii a preto si myslíme, že ak tie núdzové plány nebudú flexibilné, eh, tak tie opatrenia nebudú efektívne. Ďalej nie sme presvedčení o tom, že počas krízy zásahy komisie alebo štátov povedú k zlepšeniu trhového správania. Nie. Myslíme si, že efektívne, efektívna alokácia objemov by mala byť založená na cenových signáloch. Po tretie už bolo povedané, všeobecná výzva na obojstrannú kapacitu z nášho hľadiska nie je úplne efektívna. Je mnoho trás na ktorých sa neočakáva potreba dvojsmerného toku plynu. A preto sa musíme vyhýbať zbytočným investíciám. Po štvrté, to už bolo povedané, eh, kritérium N-1 v navrhovanej podobe nie je dostatočné na garantovanie bezpečnosti dodávok, hlavne keď to porovnáme s vyhodnotením dopadov a podľa situácie z januára vidíme, že toto kritérium samé o sebe nebude dostatočným dokonca môže byť zavádzajúcim, takže krajiny podľa kritéria N-1, ako poukázala naša analýza, e, v reálnom svete neboli dostatočne zabezpečené. Takže treba niečo dorobiť. E, máme určite odporúčania, ako zlepšiť ten súčasný návrh. Určite nie sú, e, nie je to nejaké kompletné zhodnotenie, ale Poprvé, navrhujeme, že treba jasne rozlišovať medzi e, konkurenčným trhovým segmentom a regulovaným e, segmentom pre ten e, konkurenčný alebo otvorený trhové mechanizmy by mali mať dôveru aj v období krízy. Najväčším rizikom v tomto je, že jednotlivé členské štáty budú zasahovať v priebehu krízy a budú používať politické páky alebo nejaké vlastnícke práva v tých spoločnostiach na pomoc a podporu národných cieľov na úrok európskej solidarity. A to je najväčšie riziko v tom otvorenom segmente trhu. Ako som už povedal, nie, nie sme presvedčení o tom, že najlepšie riešenie tohto problému by bola priama, priamy zásah komisie. Avšak um, myslíme, že by bolo oveľa lepšie a um, v súlade s inými politikami Európy, aby sme prijali nejaké ex post eh, sankcionovanie. Ďalej, pre regulovaný trh eh, je dôležité, aby aj v čase krízy to podporovalo trhu. A preto štandardizácia a harmonizácia regulovaných trhov v čo najväčšom rozsahu je potrebná a samozrejme je, treba mať zjednodušené eh, procedúry a procesy pre krajiny počas kríz. Po tretie navrhujeme nahradiť systém N-1 modelom e, stresových situácií, pretože mm, to je jediné, ktoré nám dá celoeurópsky obraz. Keď sa pozrieme na model M-1 na štátnom modeli, e, tak nevidíme vzťahy medzi jednotlivými krajinami a e, celkový obraz získame len z celoeurópskeho modelu, kde budú aj susedné krajiny Európskej únie. No a na záver Našim názorom je, že by sme sa mali zaoberať hlavne, alebo Európa by sa mala zaoberať infraštruktúrou a nie konaniami. Tie postupy sú dôležité, avšak nikdy nebudú dostatočné. E, bezpečné, alebo zabezpečíme dodávky len, keď sa postaráme o infraštruktúru, objem a preto treba intenzifikovať efektívne investície do redundantných kapacít. Ďalej je potrebné mať dostatočné zásoby a preto ich treba monitorovať a v prípade potreby eh, riadne alebo konkrétne prispievať k zvýšeniu eh, zásob, tak ako povedali moji predrečníci. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, to bolo skutočne eh, veľmi veľa informácií, stručne a výstihne povedaných. No a my musíme teraz rozdeliť si čas tak aby všetci, ktorí chcú položiť otázky, tak mohli aj urobiť a aby mohli byť aj zodpovedaní. A ako prvý dostane slovo kolega Vidal Kvadras, náš spravodajca, a potom chcem všetkých požiadať, aby sa prihlásili, zapíšeme si vás do zoznamu a podľa toho dostanete priestor na otázky. Vidal Kvadras, nech sa páči. Yes, uh, thank you very much. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Nezávisle od toho, že potom po tomto min, mini vystúpení sa budem snažiť urobiť aj určité závery, e, v tomto momente diskusie ako prvé je, čo by som chcel urobiť, by som chcel poďakovať všetkým účastníkom tohto mini-hearingu. E, skonštatovať, že už by mohli byť aj členmi Európskeho parlamentu, pretože boli schopní vyjadriť veľmi zložité témy za veľmi krátky čas. Ale okrem toho je veľmi uspokojivé pre členov tohto parlamentného výboru môcť skonštatovať, že to, ako ste pristúpili k tejto téme, ako ste ju mm, predložili, váš prístup e, plne ide v zmysle tých myšlienok a reflexí, ktoré sme rozvíjali tu a nášho prístupu. Je to pre nás veľmi pozitívne, pretože niekedy sa stáva na takýchto hearingoch, že si vypočujeme odborníkov a tieto veci, ktoré sa e, veľmi často vzdialujú od toho, čo e, sme my uvažovali. A v tomto prípade to nie je tak. Myslím, že Plne sa s vami zhodujeme vo vašich názoroch. Sú tu dva body, ktoré by som rád vyzvihol. aby ste eh, sa k nim mohli vyjadriť. Poprvé, koncept chránených užívateľov alebo spotrebiteľov, aby ste o nich trochu pohovorili, by som bol rád. A po druhé, napriek tomu, že vy všetci ste vyjadrili takmer eh, jasný skepticizmus, pokiaľ ide o kritérium N-1 teda podľa vás nejde o najvhodnejšie kritérium. My by sme eh, radi od vás vedeli, či máte k dispozícii nejaké detálnejšie analýzy alebo informácie a aké sú praktické a technické problémy tohto kritéria N-1? aby sme mali skutočne vhodný nástroj na túto tému. Ďakujem, hovorí pán predseda. Navrhujem, aby sme dali slovo niektorým kolegom ako prvá pani Kavajo, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Chcel by som, chcel by som poďakovať za veľmi zaujímavé a všeobsiahle prednášky. Skutočne súhlasím s posledným rečníkom, najmä s faktom, že by sme sa mali sústrediť na infraštruktúru a na to, ako odfinancovať kapacitu navyše, ktorú potrebujeme v Európe. A mám dve otázky k tejto téme. Poprvé, potrebujeme diverzifikáciu infraštruktúry a diverzifikáciu dodávok. Aby sme e, zvýšili v Európe diverzifikáciu, mali by sme prihliadať viac na Atlantickú os a viac by sme mali hľadieť na dodávky z takých krajín, ako je západné pobrežie Afriky, odkiaľ by mohlo kde by mohli byť viaceré terminály e, skvapalneného zemného plynu LNG a mohli by sa dodávať na západné pobrežie e, e, Európy aj na, ďalej na východ a na juh. Ďalšia otázka sa týka investícií. Je to bežný problém, že v oblasti nielen plynu, ale aj iných energetických komodít, aby sme mohli zmodernizovať a zabezpečiť bezpečnosť dodávok a mať čistú energetiku, že potrebujeme ďalšie investície v Európe. Jeden z rečníkov spomenul stimulus, balíček a takisto príspevky užívateľov, konzumentov. Podľa mňa toto nebude stačiť. Máme prípad napríklad krajiny, odkiaľ som ja, Portugalsko, kde dodávky plynu z terminálov LNG nestačia a rozpráva sa o prepojení na Alžírsko a Španielsko. A na to padne veľká časť štrukturálnych fondov, ktoré naša krajina e, čerpá. Musíme vziať do úvahy aj finančnú krízu. Ako podfinancujeme v budúcnosti tú, tú infraštruktúru, ktorá je pre Európu potrebná. Toľko moja otázka. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ako nasledujúci je pán Svoboda. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som tieňovým spravodajcom a rád by som dodal niečo k tomu, čo povedal hlavný spravodajca, pán Vidal Quadras. Urobil som, rád by som položil tri otázky aj k tomu, čo povedal pán Vidal Quadras o tých chránených spotrebiteľoch. Pravda je, že Európska komisia sa nevždy ponáhla, keď eh, má rozhodnúť, ako by sa mali jednotlivé členské štáty rozhodnúť, ako by mali interpretovať eh, tento pojem chránených spotrebiteľov. A preto ja sa pýtam vás, odborníkov, či existuje eh, akási interpretácia alebo jednotná definícia toho, čo sú chránení spotrebitelia alebo nie alebo tu máme nechať voľnú ruku každému účastníkovi a strane nech si to interpretuje, ako sám viem. Druhá otázka. otázka uskladňovania plynu, pokiaľ ide o e LNG a pokiaľ ide o terminály skvapalneného zemného plynu, ako už aj hovorila pani Carvajo. Ja si myslím, že odborníci to síce už povedali, pán Betzüge, aj pán Šmelcer, o čo vlastne ide? Ide o to, či musíme veľmi jasne hovoriť o tom, aby sme nejakým spôsobom podporovali uskladňovanie plynu, pretože v minulom volebnom období boli na toto viaceré názory. Vieme, že zásoby plynu v jednotlivých členských štátoch sú rôzne, z rôznych dôvodov, technických aj iných. Ja som Rakúšan a už sa povedalo, že zásobe, zásoby plynu sú relatívne veľké v našom prípade v Rakúsku, ale čo si myslíte o tom vy? A tretia otázka. Informácie. Aké informácie by mali cirkulovať medzi podnikmi a Európskou komisiou? Zdá sa, že Európska komisia nemá k dispozícii všetky detaily súvisiace s kontraktami a ja by som rád vedel, čo robia regulačné orgány. Regulačné orgány rešpektujú konfidenčné e, údaje, alebo rád by som vedel niečo viacej k tejto veci detailnejšie. Ďakujem. Ako ďalší je kolega Šimanský. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám dve otázky. Prvá otázka je takého všeobecnejšieho charakteru a týka sa, alebo kladieme všetkým hosťom. Vieme vôbec niečo o možných potenciálnych následkoch tohto nariadenia eh, v, eh, pre štandard N-1 a obojstradného plynového toku pre priemysel v rámci toho časového harmonogramu, ktorý nám komisia eh, predkladá, ako to ovplyvní krátkodobé plány e, priemyslu. Sú nejaké štúdie alebo domienky e, s ohľadom na dopad na priemysel? A jedna špecifická otázka pre pána Bercugeho. Vy ste už spomínali, že počas poslednej plynovej krízy že v rámci cezhraničnej spolupráce sa objavilo množstvo obmedzení, aké boli ich eh, aké bolo ich opodstatnenie, boli to nejaké politické alebo technické dôvody, aké boli eh, dôvody týchto obmedzení. Ďakujem pekne. Ak súhlasíte, tak už posledná otázka. Pán Paška. Ďakujem za slovo, pán predseda. Eh, úvodom by som sa vrátil k skúsenosti z januára 2009, keď bola postihnutá aj Slovenská republika krízou plynovou. A e, treba povedať hneď úvodom, že Slovenská republika, Slovenská republika má obrovské zásobníky plynu a preto e, z hľadiska e, spotreby by nemal byť problém, aby v prípade krízy pokryla prevádzku a chod štátu na takmer celé jedno, jedno obdobie zimné. Napriek tomu sa na Slovensku nekúrilo, tri týždne bola odstavka priemyselnej výroby. Problém bol v tom, že zásobníky vlastnia firmy Európskej únie, ktoré ak si necítili potrebu umožniť občanom Európskej únie zo Slovenskej republiky, aby mohli kúriť a aby eh, mohli mať priemyselnú výrobu. Tieto firmy z Európskej únie, sídliace v Európskej únie, napokon zahambila Česká republika, ktorá umožnila transport eh, plynu cez Českú republiku reverzným chodom a technici z Českej republiky pomohli Slovensku E, vyriešiť plynovú krízu po dvoch, troch týždňoch, e, povedal by som, veľmi ťažkej situácie. Možno do budúcnosti v rámci koncepcií, ktoré chceme riešiť, netreba sa zaoberať iba rozložením zásobníkov plynu, ale možno aj tým, ako budú fungovať vzťahy medzi jednotlivými krajinami alebo medzi Európanmi v rámci Európskej únie, aby sa nezopakovala situácia, keď e, vlastníci zásobníkov neumožnia krajine, ktorá, na ktorej území tieto zásobníky sú, čerpať plyn z týchto zásobníkov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, ešte máme skutočne množstvo otázok a neviem, či môžem požiadať eh, našich, našich expertov o ešte jednu otázku. Pán Butigofa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa tiež chcel poďakovať eh, našim panelistom za mimoriadne zaujímavé informácie a rovnako by som chcel položiť dve otázky. Jedna otázka nadvezuje na pripomienku pána Betsugeho. Vy ste hovorili o nedostatku cezhraničnej solidarity. A ja by som vás chcel požiadať o to, aby ste to trošku bližšie objasnili, predovšetkým s ohľadom na otázku, aké, akú preventívnu zodpovednosť, aké preventívnej zodpovednosti zodpovedá vôbec nárok na solidaritu iných, zo strany iných krajín. Ako sa to dá nejak vyvážiť? Existujú na to nejaké technicky opísateľné, objektívne východiska. No a druhá otázka je zameraná na pána Šmelcera a rovnako by som chcel položiť pánovi profesorovi Becugemu. Hovorili ste o nevyhnutnosti, a viacerí to spomínali, tú nevyhnutnosť dodatočnej infraštruktúry a investícií do, takej, do takejto infraštruktúry. Pričom nikto nehovoril o otázke, v akom rozsahu investície do redukcie spotreby plynu, čiže investície do zvýšenia efektivity a účinnosti využívania plynu e, boli hospodársky prospešné a prospešnejšie ako investície do dodatočnej infraštruktúry. Možno existujú nejaké e, body, nejaké priesečníky tejto problematiky, avšak to to však eh, treba zohľadniť eh, vo všeobecnej stratégii eh, dodávok plynu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz dám našim expertom tiež na čo najstručnejšie odpovede. Ako prvý dostane slovo pán Šmelcer. Áno, ja by som rád začal s otázkou o definícii chránených zákazníkov. Máme názor, že tento pojem by mal byť veľmi jasný, jasne definovaný v rámci nariadenia a mal by byť vykladaný veľmi reštriktívne. Treba eh, zohľadniť, že tie, tí veľkí zákazníci, tak eh, priemyselní eh, klienti, ako aj plinárne majú substitučný potenciál, teda môžu využívať aj iné zdroje plynu. A to je v rámci zabezpečenia dodávok veľmi dôležité. Treba to využívať a preto by pojem chráneného zákazníka by mal byť veľmi jasne definovaný a mal by zahrňať určite aj malé podniky. No a druhá otázka sa je otázka povinnosti prístupu k zásobníkom. Tu treba si uvedomiť, že v jednotlivých krajinách je veľmi rôzna, rôzne vybavenie so zásobami a samozrejme, že v tých krajinách, kde nie sú zásobníky alebo nie je dostatok, no tak to môže viesť k vysokým dodatočným nákladom. A musíme zohľadniť aj situáciu, že máme liberalizovaný trh a existuje možnosť, že dodávateľia v jednej krajine, z jednej krajiny majú zásobníky v inej krajine. No a, a preto tie zásoby sa má, musia využívať na zmluvnom základe a má sa prihľadať, malo by sa prihľadať na to, aby bol transparentný prístup k zásobám, k zásobníkom, aby aj zmluvné podmienky boli jasné, aby všetci účastníci trhu mali možnosť využívať kapacity zásobníkov. No, ďalšia otázka sa sústredila na to, ako funguje monitorovanie bezpečnosti dodávok v súčasnosti je relevantné e, zhodnotiť, či e, trh dokáže sa vyrovnať e, s takýmito výpadkami a aké sú možnosti. Takže ako orgán, ktorý to hodnotí, potrebujeme jasný právny základ zhromažďovať údaje, totiž aké zmluv, aká zmluvná flexibilita je tu zabezpečená. Takže všetky dôležité dohody e, predpokladajú flexibilitu v rozsahu 10 až 15 a preto je dôležité, aké dodatočné množstva e, môžu ešte dodávateľa dodávať. No a orgán potrebuje tieto údaje v neposlednom rade aj na to, aby sme dokázali zanalizovať, či situáciu môžeme vyriešiť ešte e, z, v rámci trhových podmienok, alebo či už sa uplatňujú krízové podmienky. No a Možno ešte k norme N-1. My sme presvedčení o tom, že táto norma je veľmi užitočným nástrojom a vidíme to hlavne e, v prípade investícií do reverzného toku. Tieto investície nie sú až také vysoké a majú pomerne vysokú účinnosť. E, väčšinou sú veľmi nízke e, a väčšinou sa hovorí hlavne o rozdelení nákladov ako o, a nie o výške investícií. A preto tá norma N-1 a v, rám, v súvislosti s ňou je potrebné dohliadať na to, aby sme mali jasné e, rozdelenie infraštruktúrnych štandardov, to znamená technická e, dostupnosť kapacít, čo znamená, aby dodávateľia e, dokázali realizovať dodávky aj inými trasami. A preto by malo byť jasné rozdelenie medzi vlastne rozdelenie od dodávateľských štandardov. Ďakujem pekne, pán Kramer. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Ak mi to umožníte, mohla, mohla by som sa vyjadriť niekoľkým bodom. Myslím si, že na všetky otázky sa napokon dostatočne zodpovie. K prvej veci, ku ktorej by som sa rád vyjadril, je skvapalnený zemný plyn LNG a atlantická báza a trh, ako to nazývame. Ide tu o LNG zo západnej Afriky. Samozrejme, že sú tu mnohé projekty, ktoré sa začali uskutočňovať Sektor aktívne vyhľadáva spôsoby diverzifikovania prostredníctvom investície do regasifikačných terminálov, ako sa aj nazývajú. Alternatívne existujú rozličné projekty v, na Atlantickom pobreží, vrátane belgického rozširovania a niekoľkých projektov v oblasti Stredozemného mora, takže napredovanie je značné. Obavy však sú z toho, že je pekné vybudovať terminály, ale či bude LNG plyn k dispozícii, to sa nevie. Obraz sa stále mení. Dostupnosť LNG v blízkej budúcnosti je kompenzovaná drastickým znížením produkcie tzv. konvenčného zemného plynu v USA. O tom sa tiež už hovorilo v predchádzajúcich prezentáciách. Je tu potenciál preto, že konvenčný plyn prestane alebo sa zníži jeho plynutie do európskych krajín a ide tu o to, ako sa dohodne vláda a energetický sektor, aký druh plynu sa bude primárne produkovať, či konvenčný plyn bude vysoko v agende a či to je zaujímavá téma na výskum. Čiže kombinácia viac terminálov pre skvapalnený zemný plyn s lepšou dostupnosťou LNG pretože globálna situácia na trhu to možno umožňuje na jednej strane a konvenčný zemný plyn na druhej strane, jeho dodávky možno spolu znížia zraniteľnosť voči výpadkom dodávok. Hlavný projekt, ktorý sa už zači- začal uskutočňovať v mnohých častiach Európy, je expandovať existujúci systém plynovodov. Vzniesli ste otázku investícií. Podľa našich skúseností v energetickom sektore Samozrejme, že investície sú kriticky dôležitou záležitosťou, ale nie je jednoduché v súčasnej dobe investovať, ako iste každý tu prítomný si dokáže predstaviť, ale napriek tomu existuje ju mnohé firmy a investičné fondy, ktoré sú ochotné financovať rozširovanie plynovodov, siete plynovodov, ale otázka je návratnosť investícií, či e, tieto súznia s rizikom, ktorým investor čelí a potreba vybudovať cezhraničné prepojenia plynovodov. Takisto tu stojí otázka, či na oboch stranách príslušnej hranice príde k dostatočnej návratnosti investícií. V niektorých prípadoch sa dá o tom pochybovať. Pracuje sa na tejto otázke. Ja viem, že aj regulačné orgány sa zameriavajú na prieskum týchto cezhraničných problémov. A keď už sa urobí prieskum, treba zabezpečiť, či naozaj investície na oboch stranách hranice budú natoľko vysoké, aby bolo vybudovanie prepojenia cez hranice efektívne a aby bola návratnosť investícií žiaduca, taká ako je žiaduca. A myslím si, že v súčasnosti skôr pre inštitucionálne a vnútroštátne dôvody mapa skôr pripomína pečvorkovú e, štruktúru a nie vzájomne prepojenú štruktúru. Pracujeme všetci na to, aby sa to zmenilo. Jedna otázka, ktorá sa týka skladovania alebo ukladania. Sú iniciatívy týkajúce sa skladovania mnohé projekty v Európe, ale samozrejme, že je že ide tu o podzemné úložištia a z geologického hľadiska jednoducho nie v každej krajine sú podmienky na podzemné priestory dostatočnej veľkosti a otázka je, či používateľia takýchto úložisk podpíšu kontrakty na využívanie plynu z takýchto úložisk a či to bude finančne zaujímavé. Opäť tu ide o navratnosť investícií v porovnaní s alternatívami na ukladanie, ktoré firmy majú. Ale to nie je to isté, ako keď poviem, že automaticky by sme mali prideliť eh, krajinám povinnosť skladovať si zemný plyn, to nie. Myslím, že treba preskúmať všetky scenáre a v tomto súhlasím e, s rečníkom z Kolína, ktorý hovoril o týchto možných scenároch. Možno, že dodatočné úložištia by sa mali vyčleniť iba na také obdobie, kedy treba veľkú kapacitu dodať a to zase závisí od toho, či na to uvoľníme fin- verejné finančné prostriedky. A posledná vec, e, kritérium N-1 a financie. Opäť tu môžeme hovoriť o viacerých scenároch, ale keď použijeme takýto hrubý odhad indikátor N-1, môžeme sa dostať až na miliardy eur pri takýchto hrubých odhadoch. A posledná vec, efektívnosť, tá je samozrejme veľmi dôležitá a my, firmy, ktoré sme aktívne v infraštruktúre, podporujeme všetky úsilia o efektívnosť využívania zemného plynu. Samozrejme, že to znižuje náklady a znižuje to našu zraniteľnosť a čo najviac by sme sa mali zaobrať efektivitou využívania zemného plynu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Prejem. Ďakujem a ja nadviažem na niektoré otázky, ktoré tu boli vznesené chránení zákazníci ako definícia. Kto sú to? Myslím si, že táto otázka je pre politikov. Koho chcú chrániť od výpadkov plynu? Ale je tu aj odborné hľadisko. Je vôbec niekto, čo si dokáže zabezpečiť dodávky sám? V princípe spotrebitelia e, nekontrahujú ani s distribútormi, ani s prepravcami nemajú alternatívu, ak príde k výpadku plynu, obrátiť sa na iný zdroj alebo iného distribútora. Spravodajca hovoril o skepticizme voči pravidlu N-1. Z mojej strany to neplatí. Hoci aj ja mám pri N-1 otáznik, ako to bolo v príslušnom nariadení sformulované, ale vo všeobecnosti pravidlo kritérium N-1 hovorí, že Krajina alebo oblasť v danej krajine by sa mala pripraviť na výpadok infraštruktúry, nie dodavky, výpadok infraštruktúry, toho sa týka N-1, a až potom sa môžeme ponoriť na detaľnejšie úrovne, čo je rozumné urobiť, či, alebo netreb, či áno alebo nie, či treba vybudovať viac e, potruby, viac plynov, plynovodov, alebo či sa zamerať na LNG, a e, terminály na skvapalňovanie. Myslím si, že infraštruktúra by sa mala mm, tak nastaviť, aby pokryla výpadok rozličnými spôsobmi. To je princíp aby bola pružná táto infraštruktúra. Čo sa týka skladovania, pán Kramer sa už k tomu vyjadril, že je mnoho iniciatív, povedal, ktoré sa práve teraz dejú. Ja by som povedal, že neobmedzuje ich komerčné prostredie, ako skôr ťažká realizácia e, týchto infraštruktúr zloži, je, je zložité v praxi tieto úložiska vybudovať, pretože každý povie, chceme úložiska, ale nie na mojom, mojej záhrade alebo v mojom zadnom dvore, ako sa to anglickým idiomom hovorí. Ešte stále nie je jasné, ako trh si vytriedí všetky tieto iniciatívy a napokon treba pozrieť, e, skontrolovať aj to, že či povinnosť mať úložiska bude sa vzťahovať na jednotlivé krajiny, alebo či sa rozdelia isté úseky, isté oblasti, regióny, kde by výpadok mohol mať horšie následky ako v iných. Povinné uskladňovanie zemného plynu, e, myslím si, že je odporúčania hodné, už sa tak rozhodlo Maďarsko a Taliansko, ale nie je to také riešenie, ktoré sa dá nanútiť každej jednotlivej krajine, pretože situácia každej krajiny je odlišná. Teraz k LNG. Áno, je pravda, že mnohé zariadenia na LNG sa rozvíjajú a niektoré už boli vym- budované. Ja chcem spomenúť aj Britániu, ktorá tiež buduje horný obchvat alebo severný obchvat a je možné aj, aby Európa využila túto trasu, ktorú buduje Británia, ale treba spomenúť aj ide, že ide aj o medzinárodný globálny trh, kedy plynovody od, z bodu A do bodu B sú v podstate regionálnou záležitosťou a sú zraniteľné ako náhle príde k výpadku plynu v takomto konkrétnom plynovode z bodu A do bodu B, je lepšie používať LNG, pretože toto má diverzifikovanejšie e, zdroje. Dá sa dodať e, z rozličných gazifikačných staníc na, blízko, na Strednom východe alebo v Afrike Takže zatiaľ to možno nie je až také aktuálne, ale do budúcnosti sa treba uvedomiť, že pri globálnom trhu, podobne ako trh s ropou, ropa sa dá ľahko presúvať z miesta na miesto tankermi, to jej tejto komodite dáva pružnosť a pri konkurencie schopnosti s Indiou a s Čínou bude dôležité si uvedomiť, že diverzifikácia zdrojov bude kľúčová vec. Čo sa týka finančných záležitostí a regulatívov, právnych noriem, Dostali sme už isté číselné údaje od predrečníkom o tom, koľko by stál koľko by stala adaptácia potruby na e, opačný tok plynu a či e, náhodou nepríde k poškodeniu e, hospodárstva v takomto prípade, keď by nefungovali tieto prepojenia a nedal by sa nastaviť spätný, spätný tok plynu v potrubí. Ak by sme to nespravili, naozaj by hospodárske škody mohli byť v prípade výpadku plynu veľmi vysoké. Ide tu aj o poistenie domácnosti a podobné naviazané záležitosti, ak tieto e, opatrenia na opačný tok zemného plynu neurobíme, naozaj hrozia veľké škody. Ďakujem veľmi pekne. Začnem otázkou, ktorá bola adresovaná priamo mne a potom sa vyjadrím aj k tomu, čo už povedali rečníci predo mnou. Čo sa týka cezhraničnej solidarity, mal by som tu čosi vy, vyjasniť. Podľa mojich vedomosti neexistuje žiaden náznak, že by nebola takáto solidarita prítomná v Európe. Náš model naznačuje, že možno sú tu isté otázky, najmä okolo talianských úložisk a ich využiteľnosti, a to sa týka toho, čo sa stalo e, na Slovensku na konci krízy tieto pozorovania však e, hovoria len toľko, že náš model naozaj odhalil, že výskyt týchto problémov je ojedinelý, že to nie je systémová záležitosť a nemáme žiadny dôkaz o tom, že by cezhraničná solidarita nefungovala. Samozrejme, že je to dôležitá vec, s ktorou sa treba zaoberať v tomto type nariadenia, o ktorom hovoríme. A myslím si, aby sme sa mohli dobre vysporiadať s touto témou, bolo by naozaj žiaduce, aby sme štandardizovali kritéria a harmonizovali v 27 krajinách EÚ to, aké úrovne dodávok treba zaručiť. A to by samozrejme súviselo aj s tým, že treba nastaviť kapacitu úložisk, povinnú kapacitu. Keď sme v polovici januára, ako to bolo v zime, E, treba nastaviť, koľko je možné uvoľniť plynu z úložisk a koľko tam treba nechať, aby zostalo aj na február a na marec. Takže tie harmonizované kritéria sú skutočne nesmierne žiaduce, pretože ak nebudeme mať interný celoeurópsky trh, napriek tomu musíme nastaviť celoeurópske kritéria, pretože plyn jednoducho bude sa obchodovať z jednej e, krajiny na druhú. Či už interný trh to bude regulovať, alebo nebude až tak dobre fungovať. Ďalšia vec, čo chcem povedať, sa týka otázky efektivity a dopytu po plyne. Oceňujem, že táto otázka padla. Je to naozaj, naozaj dôležitá, kriticky dôležitá vec. V analýze, ktorú som vám ukázal, je kritérium, ktoré navrhla komisia a to že užívateľia by, e, by, že by sa mali zbierať dáta o tom, ako užívateľia používajú plyn a či scenária na krízu ako dopadnú a ako bude nám osvetľovať situáciu indikátor N-1. Kým sa prispôsobí infraštruktúra, to bude trvať istý čas a na to preklaňovacie obdobie vtedy môže dopyt aj klesať, aj rásť. Napríklad energetika môže vyžadovať viac plynu a infraštruktúra ešte nebude doriešená. Ale zároveň e, možno dopyt po plyne poklesne, ak domácnosti začnú plynom šetriť, ak naozaj budú počuť na kritérium efektívnosti. Takže bezpečnosť dodávok e, je niečo, v čom treba hľadieť 10 rokov dopredu a zabezpečiť, či scenáre na dopyt po plyne pokrývajú všetky možnosti a zabezpečiť, že naozaj na celé desaťročie vymyslíme to, aby v každej situácii všetko fungovalo. Čo sa týka prioritných investícií, tie tiež by sa mali investovať tak, aby sa zohľadnilo aspoň desaťročné obdobie. To hovorili aj moji predrečníci a myslím si, že e, spomenuli správny smer, ktorým sa treba vydať. A napokon e, poznámky k ným témam, konkrétne kritérium N-1. Nechcel by som, aby e, citovali mňa, že som povedal, že nie je užitočné. Je to dobré kritérium, ale nie je dostatočné. Nezahrňa plne európsku perspektívu a takisto je nejasné, ako by fungovali interakcie medzi jednotlivými krajinami, ktoré by mali fungovať na základe tohoto indikátora. Podľa mňa treba dodať ešte európsku perspektívu k tomuto indikátoru. A napokon sa chcem vyjadriť k objemom v úložiskách a potom ešte chcem navrhnúť pravidla interpretácie týchto právnych noriem, ktoré by malo byť napomocné a nie je zatiaľ. K LNG plne súhlasím s tým, čo bolo povedané predo mnou, že kapacita zvyšuje bezpečnosť dodávok, ak je kapacita dostatočná. Ak máme redundantné terminály, to by bolo dobre. Napomocné, ale kto by ich zaplatil? Kto by investoval do takých terminálov, ktoré sú malokedy využívané iba v časoch krízy, keď tá redundancia je potrebná, táto kapacita je potrebná? Kto zaplatí za takéto nejaké opatrenia? Ale zároveň by som poukázal na to, že LNG nie je jedinou e, záležitosťou, ktorá zvyšuje bezpečnosť dodávok, napríklad investície do severného prúdu plynu Nord Stream, takisto pomôžu zvyšovanie objemov, ktorý, ktorý by pritekal do východnej Európy rozličnými cestami, trasami, ak by sa ukrajinská trasa e, prerušila alebo ak by prišlo k výpadku na nej, vtedy by Nord Stream bol naozaj veľmi užitočný, podobne ako by bol užitočné LNG a Nabuko a ďalšie projekty v oblasti Stredozemia a inde. Otázka, koľko treba plynu mať v úložištiach a či existuje nejaká povinnosť pre krajiny, aby tam mali isté množstvo zemného plynu. Ja by som odporúčal, že táto povinnosť mať uložený zemný plyn by mala byť súčasťou e, nášho návrhu a že treba definovať, aká by táto kapacita, tento štandard kapacitný mal byť a ako monitorovať na európskej úrovni množstvo kapacit. Zároveň by sa malo vyriešiť to, čo sa stane, keď sa Európa zhodne, že množstvo kapacít v úložiskách už nesplňa dané kritéria čo bude potom? Takže treba zhodnotiť, aké sú prínosy strategických úložisk v rozličných situáciách a zároveň treba vyjasniť, čo sa stane, ak Európa usúdi, že takéto úložiska nie sú dostatočne e, obhospodarované. A posledná poznámka sa týka otázky, ktorú položil niekto o informovanosti, o tom, či by e, plynárenský priemysel mal informovať Európsku komisiu a ako o plynovej kríze, aby Európska komisia mohla zasiahnuť, intervenovať. Moja interpretácia toho, prečo je takáto klauzula v nariadení, podľa mňa je to zamerané na potenciálny nedostatok cezhraničnej spolupráce, ak by sa takýto jav vyskytol. Môže sa to stať, pretože firmy, ktoré navzájom súperia, sú konkurentmi v členských krajín a ak sa dostanú pod politický vplyv a budú tlačené politicky, možno nezareagujú efektívne na krízu a možno zareagujú a to by bolo veľmi zlé pre situáciu s plynom v Európe, ak by sa takéto niečo stalo. Preto potrebujeme opatrenie, ktoré by sa dalo použiť v takomto prípade. Opatrenie alebo klauzulu, ktorá umožní intervenciu Európskej komisie. A hoci to je možno príliš natvrdo sformulované, ja by som skôr uh, e, rád, radšej videl sankčný mechanizmus, ktorý by sa tu dal navrhnúť. Ten by bol podľa mňa vhodnejší uh, na umravnenie takýchto konkurentov, ktorí, ktorí by možno nastavovali zbytočné ceny a nereagovali by efektívne na krízu. Ďakujem pekne. Pomaly nám vypršal čas, respektíve veľmi rýchlo uteká. No, kolegyňa Harms tu nie je, takže kolega Uchalas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi rýchlo. Ja by som chcel vedieť, aké je percento LNG, ktoré sa využíva. A rád by som vedel, či by to mohlo byť e, riešenie. Možno by sme našim bulharským priateľom takýmto spôsobom mohli pomôcť. E, my sme im teda e, dodali LNG. Ja chápem, že, alebo pokiaľ podľa informácií, ktoré mám, tak celosvetové námorníctvo má k dispozícii 300 špecializovaných lodí na prevoz skvapalneného plynu a nebolo by možné subvencovať výstavbu nových takýchto e, nákladných lodí na prevoz skvapalneného plynu? Myslíte si, že by to bolo možné? A pokiaľ ide o nové plynovody, ako napríklad Buko, nahrádzame závislosť od Ruska a od Ukrajiny inou závislosťou, závislosťou e, azerbajčanského plynu, ktorý pôjde cez Turecko. Takže vlastne nahrádzame jednu závislosť druhou a Európska únia naďalej ostáva závislou. Uvažuje sa o tom, že by sa tranzitovalo do roku 2030 Líbiou alebo Syriou, ale ja by som chcel vedieť, aké sú tieto informácie. Pán Březina, nech sa páči. Ďakuje, pán predseda. Ak by som mal byť stručný, vyjadrím len svoj názor, že z týchto prezentácií vyplýva, že pri minulej kríze sme mali obrovské šťastie, že sa stretlo niekoľko pozitívnych okolností a že túto zimu takéto pozitívne okolnosti nemusia byť. A ja by som sa spýtal na dve veci. Poprvé, k tomu pravidlu N-1. Pán Betüge, chcel by som od vás vedieť podrobnosti tých stresových testov, o ktorých ste hovorili, či by nejakým spôsobom mohli nahradiť alebo doplniť to kritérium, to pravidlo N-1. A ešte ostatných expertov by som sa spýtal na otázku, pokiaľ ide o financovanie týchto opatrení. Myslíte si, že je v poriadku, keď firmy za normálnych okolností, keď biznis funguje, biznis je usual, teda vytvára zisk, prosperuje a v prípade, že je potrebné vybudovať kapacity siete a tak ďalej, ktoré sú pripravené na nejaký výkyv na trhu, či nejaký pohľad bokom na iné zdroje financovanie, napríklad na štátne financovanie alebo financovanie EÚ, či sú morálne v poriadku. Ešte by som dodal, že vyriešenie základných strategických otázok je záležitosťou väčšieho zapojenia plynu do portfólia spotreby, predovšetkým vo východnej Európe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Kares. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Skutočne veľmi rýchlo. Ja z prvej prezentácie viem, že fungovanie vnútorného trhu s plynom je najlepšou zárukou eh, pre dodávky plynu. pán Becuje treba veriť trhovým silám aj počas krízy. To je skutočne hudba pre moje uši, avšak problémom je, že na trhové mechanizmy potrebujeme fungujúci trh. No a pre fungujúci trh potrebujeme mať schopnosti alebo možnosti, aby plyn z jednej časti Európy sa dostal do druhej časti Európy. No. Takže v rámci tej prvej prezentácie uh, sme mali uh, takú cenovku 80 až 90 miliónov eur, ale to znamená, že obratenie toku by stálo toľko, to znamená, e, že by sme sa vyhli stratám z minulého roku. Takže otázkou je, ak sledujem túto myšlienkovú následnosť, mohli by ste nám povedať, koľko by stálo a prepojenie tých rôznych segmentov v Európe, tak aby tento trh aj fungoval, pretože um, reverzný tok funguje na existujúcich vedeniach, koľko by stálo prepojenie rôznych vedení. Viem, že fungujúci trh je vynikajúci, ale potrebujeme na to infraštruktúru. Mňa zaujímajú náklady. Ďakujem pekne. Teraz Giles Chichester. Ďakujem pekne, pán predseda. Môj kolega, pán Brezina, už vyjadril moje otázky, keď sa spýtal pána Becugeho, aby mu detailnejšie vysvetlil, systémové stresové modely. Otázka pána, pána Van Bohemena, ktorý, pokiaľ som to správne pochopil, nesúhlasí so 60-denným obmedzením, pretože hovoríme tu o núdzovom stave, nehovoríme o nejakej štruktúrálnom nedostatku dodávok Takže 60, deň, 60 dní je pomerne dlhý, dlhá doba. A ak nedokážeme nájsť riešenie počas 60 dní, tak ja si myslím, že sa ani nemusíme vôbec snažiť, pretože potom sa to stáva štruktúrálnym problémom. A ja som počul, že 10% na strata alebo pokles dodávok plynu je trošku nízka, možno by to malo byť trochu vyššie. Ja sa pýtam, aký je váš názor na toto. No a nás nakoniec, pán predseda, pána Krámera by som sa chcel opýtať, zaujímalo by ma, čo si myslíte, ak si uved, ak eh, podľa tých eh, tlačových vyjadrení, ktoré som vyjadril, tak eh, máme oveľa viac dodávok plynu, ako sme v, v minulosti videli, pretože sa zvyšuje efektivita a tiež dopad dodávok LNG. No a to prispieje k tomu, že nebudeme takí závislí na dodávkach z východu, ako sme v súčasnosti. Je to len krátkodobý optimizmus kvôli e, kríze, kvôli hospodárskej kríze, ktorá tak zjemňuje dopady alebo je tu nejaký náznak dlhodobých zmien na trhu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Vojt. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Moja otázka sa týka bezpečnosti dodávok plynu a tiež aj zabezpečenie a terminálov zásobníkov. Podľa mňa je to možno aj veľmi lokálna záležitosť, ale aj tak by som bola rada, keby sa nad tým zamysleli aj ostatní. V mojej oblasti, v mojom regióne sa nachádza k plynu, pardon, zásobník ropy, ktorý vybuchol v roku 2005. Došlo k najväčšiemu požiaru od konca druhej svetovej vojny. A ten požiar, požiar keby ste ho boli videli hoci, kde bolo to vo štvrtok rána, ráno v nedelu. Keby to bolo inokedy, v inom čase dňa, tak určite by sme e, museli, bo, e, by sme mali aj e, ľudské obete a ja som veľmi znepokojená zabezpečením zásobníkov. Otázka číslo 2 Tiež máme zásobníky na malom ostrove, je tam 4,5 tisíca obyvateľov a je tam len jedna uniková cesta z tohto ostrova. Som veľmi rada, že ste spomínali normy pre údržbu. Teším sa, že ste skonštatovali, že firmy musia rešpektovať určité bezpečnostné normy. Ale aj tak by som rada vedela, čo si o tomto myslíte vy ako odborníci pretože nech už ktokoľvek povie, že niekto nechce, aby sa tieto zásobníky stávali na jeho území, nesmieme zabúdať tiež aj na bezpečnosť našich občanov. Nech sa páči. Moja otázka smeruje rovnakým smerom, ako bola otázka pána Čičestera. Hovorím o núdzovom stave v EÚ, ako zadefinujeme krízu a kedy dochádza ku kríze. Rada by som tiež vedela, alebo poznala by som radšej eh, teda názor vás všetkých prítomných. Ja chápem a vidím tak, že Európska komisia podporuje desiatimi percentami celkového celkových dodávok energii a napríklad v Holandsku sme stanovili minimum 20 Čo si vy o tomto myslíte? Ďakujem veľmi pekne a teraz dám slovo našim expertom, ale požiadam vás, aby ste to vyjadrili za 1 a 2 minút, až 2 minúty. Možno by ste sa mohli sústrediť na jednotlivé otázky. Takže ako prvý pán Šmelcer. Ja by som rád začal s financovaním infraštruktúry a investícií, e, ktoré slúžia bezpečnosti dodávok z nášho hľadiska. Máme dve možnosti. Poprvé bude to investícia, ktorá sa dá speňažiť, čiže transportné kapacity, po ktorých je dopyt. To je ten bežný spôsob, ako e, získavate späť investície do plynovej infraštruktúry pre časť spätného toku sa takéto investície sú takéto investície veľmi návratné, no a dodatočné investície do toku plynu môže byť peňažené, no ale samozrejme sú tu aj ďalšie investície, ktoré sú predpokladané, ktoré využitie sa predpokladá len v období krízy. Náklady by mohli byť, mali byť zohľadnené v sieťových nákladoch, ktoré samozrejme sa uznávajú aj v nariadení, ale samozrejme, keď táto investícia má užitok pre ostatné krajiny, je potrebné, aby pre, pre, medzi prevádzkovateľmi sieti boli náklady príslušne rozdelené. Možno v tejto súvislosti netreba zabúdať na vzťahy, náklady na prenosovú sieť sú tvoria približne 7 až 10 celkových nákladov, takže zdvojnásobnenie nákladov by neznamenalo toľko ako zvyšovanie cien pre zákazníkov za ostatné roky. No a čo sa týka definície krízy, podľa našich skúseností sa kríza neuskutoční alebo neprebieha dovtedy, pokiaľ sa dá situácia e, vyriešiť trhovými nástrojmi a to e, v, treba zohľadniť opatreniami v monitoringu krízy. No a tento prístup má aj ten účet, aby trh mohol fungovať e, dovtedy, kým je to možné. A preto sú to skutočne veľmi rôzne situácie a závisí od individuálnych situácií, dokedy ten trh funguje. Takže až vtedy sa objaví krízová situácia, keď trh nedokáže zvládať tú problematickú situáciu. No a čo sa týka projektov a prepojenia ďalších, s ďalšími zdrojmi, hovorili sme o Nabuku. výhody vidíme v tom, že vzniknú alternatívne zdroje. Nie je len o jeden, jeden projekt na Stredný východ, aj máme viacero projektov spotreba plynu v Európe opodstatňuje všetky projekty, takže je množstvo, množstvo alebo rôzne zdroje sú len výhodné pre Európu. Ďakujem pekne, pán Kramer. Thank you, Mr. Chairman. Um, first of all, LNG. Ďakujem, pán predseda. LNG Hovorilo sa tu o Bulharsku. Nemám všetky dostatočné informácie, takže nemôžem zájsť do detajlov, ale rád by som zvoraznil jednu vec e, v takých e, skôr všeobecných komentároch, pokiaľ ide o LNG, na to, aby sme zabezpečili bezpečné dodávky plynu. Kto teda dodáva e, zásobníkom, akým spôsobom sa dodávajú zásoby, dodáva plyn LNG. Na to všetko musíme myslieť. Ďalšia vec, ak máme dodávateľa, je možné uzavrieť dohodu o cenách, aby skutočne v momente, keď bude potrebné, aby tento dodávateľ bol schopný reagovať na zvýšenie dopytu e, po dodávke plynu? Častokrát sa plyn dostane tam, kde cena, kde sa za tento plyn zaplatí, je najvyššia. A v niektorých situáciách alebo v niektorých momentoch e, je, to závisí od trhu. Keď niekto nemá dostatok financií na to, aby zaplatil túto cenu, tak čo urobíme? Normálne v prípade LNG nie sú problémy s dodávkou je dostatok lodí na e, prevoz skvapalneného plynu. Problém spočíva v tom, aby existovali zásobníky, skvapalňovacie stanice a tak ďalej, aby boli kontrakty a podobne. A skvapalňovacie stanice musia byť samozrejme prepojené, e, aj potom tie splyňovacia musia existovať také kontraktačné podmienky, aby bolo možné prepraviť toto LNG tam, kde je potrebná jeho spotreba. Môžeme vychádzať len z takých príkladov, pokiaľ ide o krízový managing, teda z príkladov, ktoré už máme k dispozícii. Napríklad v niektorých krajinách sú zásoby ropy nie je to svet plynu, nie je to rovnaká situácia. Existujú dohody, v ktorých jednotlivé vlády sa dohodnú na tom, aké sú minimálne zásoby, ktoré treba skladovať a ak sa priemyselné odvetvie v normálnej hospodárskej situácii dostane do určitej situácie a musí vyvinúť e, ďalšie úsilie, tak potom dojde k prerozdeleniu toho trhu a účastnia sa aj ďalšie firmy a podniky. A došlo k tomu prerozdeleniu tej ekonomickej a finančnej záťaže. Ďalšia otázka. Bolo by viacej, alebo je v dispozícii viacej plynu, tak ako sa hovorí v masmediách. Dochádza k zaujímavej situácii. Samozrejme, priemysel robí všetko preto, aby sme mali dostatok plynu, aby sme tiež využili čím ďalej tým viacej e, e, ložisk plynu. Napríklad nekonvečný plyn vo Veľkej Británii, to by tiež mohlo pomôcť dodávkam eh, plyn z USA, ktorý sa v súčasnosti dodáva inde. Samozrejme sú tu možnosti, ale otázka je, aké budú dôsledky pre európsky trh. Sme konkurencieschopní na európskej úrovni, pokiaľ ide o tie odberné miesta, konkurencieschopní v tom zmysle, e, nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska toho, že máme potrebné infraštruktúry aby sa ten plyn dostal do domácnosti, do firiem a tak ďalej a tak ďalej. Musí dojsť k veľmi dobrému, mm, veľmi dobrému vykonaniu aplikácií tretieho balíčka. To je veľmi dôležité a na to potrebujeme taký rámec, ktorý vytvorí tú infraštruktúru, infraštruktúru ktorá je potrebná. Samozrejme, priemysel bude mať záujem urobiť takéto investície, dokonca ešte viacej teraz než v minulosti, vždy keď pôjde o zdravé investície a keď tam nebude príliš veľké riziko, pokiaľ ide o návratnosť investícií. Ja veľmi súhlasím s tým, čo sa tu povedalo. A síce, že musíme mať veľký pozor, keď hovoríme, alebo keby sme hovorili o recesii, pretože dopyt by bol nižší a tomu tak nie je. Podmienky na dovoz zemného plynu a požiadavky na dovoz plynu sa budú zvyšovať, hoci už len preto, že aj príroda funguje a zásobníky, ťažiska a tak ďalej, tie sa znižujú. Takže čím ďalej, tým viacej budeme musieť využívať tie ložiská plynu, ktoré sú mimo EÚ. Teraz pokiaľ ide o uskladňovanie plynu, áno, je to veľmi dôležitá téma, pretože Plinárenský priemysel má za sebou pozitívnu históriu, ale naďalej musíme zaisťovať realizáciu dobrých, kvalitných investícií a tiež nesmieme zabúdať na to, že prichádzajú nové informácie, nové technológie, napríklad pokiaľ ide o mm, izoláciu e, nových zásobníkov LNG, Musíme sa ubezpečiť alebo zaistiť, aby sa využívali nové technológie pri výstavbe týchto e, staníc. A samozrejme je dôležité, aby sa tiež e, navzájom e, vymieniali skúsenosti, najlepšie skúsenosti a praktiky medzi jednotlivými krajinami. A na záver by som len zdôraznil, že súhlasím s predrečníkom. Čo je najdôležitejšie, je, že keď myslíme na opatrenia, pokiaľ ide o rizikový managing, Vždy vychádzame z takých projektov, ktoré sú súčasné, plynovody musia funga- fungovať, transport LNG takisto musí fungovať a na záver musíme nájsť ten najúčinnejší spôsob spolupráce medzi priemyslom a distribučnými sieťami a dodávateľmi. Ďakujem pekne. Chcem vás ešte raz požiadať, eh, aby ste sa viedli čo najstručnejšie, pán Bohem. Eh, LNG, Bulharsko. Myslím si, že takto to aj fungovalo. Bulharsku pomohlo LNG, ktoré bolo importované z Grécka. Jediný problém bol, že sme nemali kontrakty na tranzit tohto plynu do Bulharska. Trvalo to niekoľko týždňov, kým sa tie kontrakty uzatvorili. 60-dňová lehota, či som za ňu alebo nie, Chcel by som rozlíšiť, takisto ako nariadenie, medzi štandardom pre infraštruktúru a štandardom pre dodávky. Infraštruktúra by mala byť schopná dodávať plyn, aj keď časti infraštruktúry sa e, zlyhajú. Bez ohľadu na to, či je plyn alebo nie je plyn. A čo sa týka štruktúry štandardu dodávok, myslím si, že aj keď štruktúry z väčšej časti zlyhajú, infraštruktúra musí byť schopná dodávať zazmluvnený plyn a treba nastaviť istý počet dní na to, koľko ten plyn musí byť k dispozícii, na koľko dní plynu treba mať. Čo sa týka stavu núdze a akéhosi spúšťača tohto stavu núdze, vyhlásenia krízy, ja by som bol za to, aby vlády a Európska komisia monitorovali trh pretože trh si vie poradiť s malými výpadkami sám a len ak máme dôkaz, že trh pri istom incidente nedokáže e, sa opraviť sám a fungovať, až vtedy treba intervenciu. A takýto spúšťač, takéto vyhlásenie núdzového stavu, keď už by bolo, tak povediať, z nástene, tak by možno odstránilo neistotu komerčných e, používateľov o tom, či vlastne už je kríza alebo nie je kríza, či vláda zasiahne alebo nezasiahne. Podľa mňa potrebujeme takéto nejaké oficiálne vyhlásenie, takýto spúšťač oficiálneho uznania krízy. Čo sa týka toho, ako energetika a plynárenský priemysel najmä sa vysporiadáva so situáciou pri zásobníkoch a úložiskách, podľa mňa väčšinou sú pri tých e, miestach, kde sa plyn ťaží. A niektoré zásobníky treba, sú v istej vzdialenosti a treba, ich tam dodáva, treba ho tam dodávať. Otázka, či bude dosť plynu v budúcnosti. Každý rok sme našli nové a nové náleziska plynu, takže naša báza nálezisk sa globálne rozširuje. Žiaľ, nie je to tomu tak v Európe. V Európe sú e, náleziska plynu už vyčerpané. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán profesor Becige. Teraz niečo z mojej strany, čo sa týka testovania z stresovej situácie alebo situácie pod tlakom. Mali by to byť dva prvky. Mali by sme mať model, podrobný model toku plynu v Európe a takisto by sme mali vedieť, koľko konkrétne kapacít ty je v úložiskách a zásobníkoch. Mali by sme mať aj štandardy pre minimálne dodávky plynu. Tu hovoríme o segmente pre zákazníkov. A čo hovoríme na extrémne teploty? Ak extrémne teploty zaradíme do modelu toku plynu a pritom zohľadníme aj analýzu s indikátorom N-1 na hraniciach, myslím si, že sa dajú ľahko vypočítať dni, kedy pôjde o výpadok. Ak sa pozeráme na to z takéhoto modelového hľadiska, nejde tu o úroveň individuálnych kapacít, individuálnych trás prepravných, ale ide tu o úroveň krajín, štátov. Takže jednotlivé krajiny, z ktorých dodávame, exportujeme plyn, ak zlyha dodávka, tak ešte a existujú alternatívne cesty, tak je to v poriadku. Ak existuje iba jeden plynovod, tak potom je problém. Ak definujeme scenáriu krízy podľa pravidla N-1, je možné vypočítať, koľko dní, na koľko dní máme plyn, až keď výpadok bude trvať. A keď k tomu priratame minimálny štandard, to znamená, koľko dní e, treba, na koľko dní treba mať minimálne plyn v prípade krízy, tak Všetky tieto údaje nám prispejú k analyzovaniu situácie. Tento model nám naozaj pomôže. Druhá poznámka sa týka financovania. Osobne si myslím, že napokon by Ehm, za všetko mali zaplatiť zákazníci, čiže odberatelia z siete. Ak chcú zákazníci kapacity navyše pre prípad krízy, tak samozrejme regulačné orgány by mali zabezpečiť návrhy investícií na tieto tzv. redundantné kapacity, ktoré sú potrebné v prípade krízy a zákazníci by to mali zaplatiť. Regulačné orgány by mali dohliadnúť, aby tieto kapacity neboli naozaj priveľké na národnej úrovni. A napokon k tomu, čo povedal pán Kramer, k dlhodobému vývoju globálneho trhu s plynom. Krátkodobo vidíme, že v Severnom Atlantiku máme k dispozícii L LNG a náš model globálnych dodávok plynu nám ukazuje, že LNG ako komodita sa na globálnom trhu bude obchodovať vo zvýšenej miere, ale v Európe v strednodobom horizonte a v dlhodobom horizonte plyn z blízkosti Európy, z blízkych krajín k Európe je kľúčovým. Ešte dve drobné poznámky. Jedna sa týka bezpečnosti zásobníkov sú obrovské rozdiely v kvalite úložisk a zásobníkov v Európe. Väčšina eh, sa týka geologických vlastností podložia, ktoré sa nedajú zmeniť. A európsky interný trh sa musí vysporiadať s potenciálnou synergiou celoeurópskych dodávok za nízke náklady a v prípade krízy musí byť zabezpečený tok plynu v Európe. Tie krajiny, ktoré majú najlepšie podmienky na úložiska plynu v podzemí, by mali sa zapojiť do takéhoto celoeurópskeho scenára. Nabuko zvýši našu závislosť od tranzitných krajín, ako je Turecko. Ku Turecku toľko, že z analýz vyplýva, že obojsmerný tok medzi Tureckom a Bulharskom by bol, býval naozaj veľmi pomohol, aby v kríze boli zásobované Bulharsko a Rumunsko a analýza e, nám ukázala aj to, a videli ste to na diapozitíve, že takýto obojsmerný tok z Bulharska do Turecka v prípade krízy zvýši náklady na infraštruktúru v Turecku. Takže Turecko, ak chce byť solidárne, musí vlastne vynaložiť peniaze. Stojí to Turecko peniaze. A ak Európa vidí, že Turecko je ochotné ukázať takýto takúto solidaritu v prípade krízy a naozaj zhromaždiť finančné zdroje, ktoré sú potrebné, tak myslím si, že by sme to mali oceniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som poďakovať našim referentom, našim expertom a chcel by som požiadať o ospravedlnenie, že sme to na záver trochu naháňali. Na záver tri otázky chcem objasniť, chcem sa spýtať komisie, či chce niečo dodať, alebo či to môžeme urobiť tak v nasledujúcich častiach našich diskusí. Nech sa páči, ak chcete niečo povedať, máte možnosť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, viem, že ste pod veľkým časovým tlakom. Najskôr by som chcel zagratulovať výboru k usporiadaniu tohto vypočutia, ktoré bolo mimoriadne zaujímavé, pretože všetky informácie, ktoré tu dnes zazneli, majú rovnakú líniu, alebo sledujú rovnakú líniu ako vyjadrenia Rady a parlamentu a preto myslím, že je tu všeobecný súhlas o pokroku e, a pokračovaní e, v tomto, s týmto nariadením, pretože nikto nenapádal princíp, e, len sa hovorilo o nejakom dopracovaní detailov. Samozrejme, sú tu otázky, ktoré nie sú jednoduché, ale je jasné, že my sme ochotní zlepšiť túto situáciu a bolo predložených už viacero veľmi dobrých návrhov a podnetov je jasné, že infraštruktúra, infraštruktúrny a dodávateľský štandard sú dva kľúčové prvky, ktoré treba najskôr lepšie pochopiť eh, na to, čo je obsahom, eh, obsahom nariadenia a možno ešte eh, treba objasniť ďalšie pojmy. Myslím, že tá norma N-1 sa nedá pochopiť pri prvom prečítaní a preto je potrebné ďalšie objasnenie. Ďalej potrebujeme potrebujeme takéto štandardy a pán Becug je to jasne povedal, že nám chýba infraštruktúra na to, aby sme zaistili e, riadne fungovanie vnútorného trhu od januára, takže, alebo v januári. E, čo sa týka nákladov, tak plán obnovy už 1,4 miliardy eur ponúkol na financovanie prepojení a čiastočne tých prepojení, ktoré v januári chýbali a rovnako na financovanie e, toho reverzného toku. Takže to treba v týchto diskusiách tiež zohľadniť. No a ďalej samozrejme potrebujeme chrániť a zohľadňovať, ako ďaleko e, chceme zachádzať pri ochrane klientov a zákazníkov. Takže preto potrebujeme čo najviac harmonizácie a rovnako potrebujeme obmedzovať počet chránených zákazníkov, pretože s tým súvisí samozrejme alebo s rozšírením tej skupiny chránených zákazníkov e, súvisí nárad s nákladov. Čo sa týka energetického sektoru, e, to je veľmi dôležité, pretože výpadok plynu sa môže často stať, e, alebo prejsť, môže prejsť do nedostatku elektrickej energie a to treba vzájomne prepojiť. Regionálna dimenzia konkrétne treba vyjadriť solidaritu, pretože solidaritu v období krízy nezažijeme. Potrebujeme, aby sa stala súčasťou všetkých princípov a konania prípravy členských štátov na riešenie krízy. A to znamená solidaritu medzi všetkými účastníkmi trhu, dodávateľmi plynu, regulátormi, Európskou úniou a samozrejme prevádzkovateľmi sieti a samozrejme je tu potreba regionálnej dimenzie, ktorá musí byť súčasťou eh, všetkých eh, procesov. Pravdepodobne na regionálnej úrovni musíme eh, fungovať podľa systému N-1. Takže to toľko k intervenciám a čo sa týka intervencií komisie, ktoré boli kritizované, indikuje to, kde sa má posilniť regionálna dimenzia a ako zapojiť všetkých aktérov, tak ako sme urobili s plánom baltického prepojenia. Myslím, že teda pobaltského prepojenia. Myslím, že to je všetko, ale myslím, že tou dobrou novinkou je, že potrebujeme modelové situácie, rôzne scenáre, na to, aby sme zistili, kde rôzne situácie, aký majú dopad na rôzne časti Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz sa dostane slovo pani Kaniete, spravodajkynia z IMKO. A potom na záver dostane slovo náš spravodajca pani Kaniete. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Máte slovo. Uh, you, speak... Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť v materinskom jazyku. Rada by som poďakovala odborníkom za to, že podnietili takú bohatú diskusiu. Väčšina z toho, o čom sme hovorili na výbore IMKO, o tom sa hovorilo aj tu. Chceli sme jasnú definíciu termínu chránení zákazníci. Musí táto definícia byť realistická a musí byť rovnaká pre všetky členské štáty EÚ. Po druhé, radi by sme mali jasnú definíciu pre chránených zákazníkov a domácnosti a také ustanovizne, ako sú nemocnice. Ak majú byť chránení všetci, tak potom nebude chránený vlastne nikto. My vo výbore IMKO by sme radi rozšírili bezpečnosť dodávok plynu trojakým spôsobom – na plinárenské podniky, na členské štáty a na spoločenstvo. Preto si musíme zadefinovať povinnosti a úlohy plinárenských spoločností v kríze. Chceli by sme zdôrazniť úlohu mechanizmov trhu. A takisto, aké sú podmienky krízy. Treba zabezpečiť, že firmy sa nebudú uchyľovať k týmto núdzovým opatreniam hocikedy, ale iba ako e, posledná krajná možnosť. Čo sa týka informačnej výmeny, e, podporujeme komisiu v tom, že treba si naozaj dopriať dostatok času na konzultácie s komisiou, kým sa zapojí do diskusí tretia strana pri dodávkach plynu. Poslanci z výboru IMKO mali pocit, že takáto klauzula musí byť v smernici, že tam treba hovoriť o solidarite, o cezhraničnej solidarite, aj o solidarite vnútri danej krajiny, ktorá ochráni väčšinu zraniteľných zákazníkov. Napokon by sme nemali zabúdať ani na bezpečnosť plynových dodávok, ktorá nie je len energetickou komoditou, ale záležitosťou, mali by sme pripraviť taký text, ktorý vezme do úvahy aj obnoviteľné zdroje energií, Oslavujeme 20. výročie pádu Berlínskeho múru a ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Napriek tomu sme pod hrozbou výpadkov dodávok plynu z východu. Musíme byť pripravení chrániť našich zákazníkov, odoberajúcich plyn, musíme im zabezpečiť stabilné dodávky plynu, a musíme si uvedomiť, že možno je kríza za rohom. Preto Európsky parlament musí promptne zareagovať a prijať také nariadenie, ktoré bude možné ratifikovať čo najskôr. Sme veľmi radi, že sa tu rozvinula taká spolupráca pri príprave tohoto nariadenia a sme tak, takisto radi, že bola diskusia dnes taká bohatá. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo nášmu spravodajcovi. Možno bude mať záverečné poznámky. Ďakujem, pán predseda. Aby som urobil rezume, na úvod by som predovšetkým poďakoval všetkým odborníkom, ktorí prijali naše pozvanie a vystúpili na v dnešnom mini-hearingu a ja som veľmi rád, že e, vo väčšine súhlasím s väčšinou návrhov, ktoré tu padli a takisto to bude odzrkadlené aj v návrhu mojej správy. A to predovšetkým som toho názoru, že najlepšia línia v prípade krízy je práve jednotný energetický trh, ktorý správne funguje a všetci súhlasíme s tým, že tá posledná kríza ukázala, že tento trh je relatívne účinný napriek určitým obmedzeniam niektorých cezhraničných trhov. Ak som to dobre pochopil podľa toho, čo sa hm, tu spomenula aj počas minulých stretnutí za minulé roky, problém nebol v nedostatku plynu, ale vo fyzických obmedzeniach a prepojeniach medzi jednotlivými štátmi a tiež politické rozhodnutia ktoré mali skôr národný prístup a tie zabraňovali voľnému prístupu a distribúciu plynu. Môj návrh nariadenia, tak ako to vidím, Európska komisia navrhla vylepšiť e, mm, návrh riešení problémov počas krízy, ale my v parlamente nesmieme zabúdať na tých e, E, ktorí nie problémy vytvorili, ale aj na tých, ktorí rozhodujúcim spôsobom prispeli k ich riešeniu. Pokiaľ ide o chránených spotrebiteľov, naši hostia povedali, e, že je na politikoch, aby zadefinovali týchto spotrebiteľov. A jediné, čo môžem k tomu povedať, ďakujem pekne. Úplne súhlasím s vyhodnotením, pokiaľ ide o reverzný tok a o význame regionálneho prístupu, ako aj potrebe flexibility na núdzové plány, keďže samozrejme ten typ krízy môže byť rôzny. Pokiaľ ide o zásobníky plynu a uskladňovanie plynu, hoci ja si teda myslím, že otázka uskladňovania plynu eh, by mohla byť eh, E, samostatnou témou, ktorou by sme sa mohli venovať v nejakom inom dokumente. Samozrejme je tiež potrebná transparentnosť a e, uchovávanie dôverných údajov a informácií, pokiaľ ide o ich poskytovanie. Pokiaľ ide o kritéria N-1 ste boli oveľa pozitívnejší v tom, v tom druhom kole vystúpenia, my sme si to zaznamenali, ale viacerí tu položili otázky súvislosti kritéria N-1 a tak ďalej. V prvom návrhu mojej správy sa na toto nebudem odvolávať a necháme si viacej času, aby sme túto záležitosť presnejšie zanalizovali. Podľa mňa N-1 by mal byť hlavným princípom subsidiarity pre členské štáty, pretože každý národný model môže mať veľké rozdiely e, v zásade alebo v závislosti od toho, aký má národný trh, či už s plynom alebo energetický trh všeobecne. Text, pokiaľ ide o kritérium N-1, sa zdá ako príliš mm, striktný na to, aby umožnil väčšiu subsidiaritu Tiež sa tu spomínala jedna veľmi dôležitá e, otázka, záležitosť a síce zdieľať e, medzi členskými štátmi investičné náklady, ktoré by išli v prospech jedných alebo viacerých krajín. Ja si myslím, aj nad tým by sme mali uvažovať. Ja si myslím, že energetický balíček už uvažuje aj o postupoch medzi regulačnými orgánmi pre takéto cezhraničné infraštruktúry a my teda musíme byť koherentní s týmto tretím balíčkom, keď hovoríme o tomto nariadení. Postúpim preklad môj návrh